života v Európe a začneme e, komisárkou Hidegard, ale trošku e, mm, trpezlivosti poprosíme výmena stráži na poste e, alebo za stolom komisie. E, e, ďakujem, pán predseda. Veľa vážení poslanci a e, poslankyne, chcela by som tlmočiť obavy, ktoré má komisia týkajúce sa cenovej dostupnosti nových medicínskych produktov a z toho vyplývajúcej nerovnosti medzi tými, ktorých potrebujú Komisia vo svojom oznámení v apríli tohto roku hovorila o e, účinných a odolných systémoch zdravotného zabezpečenia. Medzi iným sa tam hovorilo o zvýšení, zlepšení prístupu k zdravotnej starostlivosti. Citujem, treba zlepšiť spoluprácu, zvýšiť transparentnosť a lepšie koordinovať ktoré a tým zabrániť nežiadonicím účinkom medzinárodných kríz a jednoducho treba robiť všetko preto, aby sa zlepšil prístup. Koniec citátu. V júni na Rade ministrov jedna delegácia e, francúzska hovorila o novej liečbe hepatidy C, typu C a e, skutočne boli vyjadrené e, určité obavy, nakoľko sú dostupné tieto liečebné metódy. Zajtra experti EÚ budú hovoriť o, tomto, o tejto progresívnej metóde liečby hepatitidy C. No a budúci týždeň, budúci mesiac sa bude hovoriť o cenotvorbe a refundácii. Samozrejme, ceny majú veľký vplyv na dostupnosť liekov a, a e, určite veci nekončia len pri takom niečom, ako je tento, e, táto nová liečba, nový liek na proti hepatitidy C. A skutočne e, aj talianské predsedníctvo budúci týždeň na zasadnutí Rady ministrov pre zdravotníctve budú hovoriť o tejto veci. Nová komisia je informovaná o záujme členských štátov o túto tému, o dostupnosti liekov a tak ďalej. Čo sa týka podpory e, vývoja a výskumu, my sa tešíme, že prebiehajúca e, iniciatíva o progresívnych no, medicínskych metodách e, nie je uticha a rozhodne si zasuje našu podporu. Je potrebné zabezpečiť včasný prístup k liekom práve pre tých pacientov, ktorých zdravotné problémy e, neboli e, dostatočne riešené a ktorí potrebujú takúto pomoc. O to viac sa platí v prípade liekov na záchranu života. E, komisia schválila 106 takýchto inovatívnych liečebných metód. Komisia však nemá kompetenciu na to, aby regulovala ceny liečby toto je v kompetencii jednotlivých členských štátov, preto nemožno stanovovať alebo uvaliť nejaké cenové stropy na lieky, ale čo môže komisia robiť, je e, podporovať výmenu informácií a stanovisk a pretlačať tú myšlenku, že treba zlepšiť, uľahčiť prístup k liekom. E, takisto treba v zvýšenej miere využiť

prostredníctvom e, drahého výskumu. Vlastne potom sa vyvíjí, drahý výskum teda vedie k tomu, že sa e, vyrábajú potom aj drahé lieky. Nuž, e, ale však nie je možné predsa hovoriť stále iba o cene, keď je tu napríklad liek, ktorý lieči aj hepatitídu, tak e, chcem sa spýtať, že čo potom stojí ten iný prípad, tam keď ten pacient, ktorý e, by nebol liečený a koľko, ktorý, ktorý bude chýbať na pracovnom mieste a napokon e, možno zomrie. Keď e, to porovnávam si cenu, koľko peňazí sme dali na záchranu bank a koľko by sme sme chceli e, alebo mali e, dávať e, na liečiva, tak naozaj mám pochybnosti zabezpečiť financovanie liečiv, ale je treba Myslím si takisto, že mali by sa skrátiť doby tentovej ochrany. Takisto to považujem za veľmi dôležité, že tieto tieto prípady budú aj teraz eh, počas talianského predsedníctva eh, riešené. Ale predovšetkým si myslím, že na prvom mieste by malo vždy zostať eh, zdravie. Predseda, ďakujem pekne. Teraz kolegyňa von Storch. Ja, vielen Dank, Herr Präsident Ďakujem pekne, pán predseda. Všetci sme za to, aby sme chránili ehm, ľudský život a preto je treba zabezpečiť prístup k život zachraňujúcim liečivám. Chcela by som ale povedať jednu vec, ktorá sa týka embryonálnych kmeňových buniek. Európsky súdny dvor prijal rozhodnutie 18.11. Dôležité rozhodnutie, pretože súd rozhodnutie rozhodol, že vlastne život sa začína spojením vajíč, bunky vajíčka a bunky e, spermy. Takže tým vzniká život a vlastne preto je potrebné zabezpečiť ochranu života od e, to, tejto fázy a preto aj um, je potrebná aj, potrebný aj výskum výskum eh, embryonálnych buniek a bola to aj iniciatíva One of Us, ktorú podporilo viac ako 1,8 milióna eh, občanov a komisia, ktorá bola vedená kresťanskými demokratmi, ale vôbec nevenovala nejaké poz, nejakú stanovisko tejto iniciatíve. A tak keď hovoríme o výrobe Lieči, musíme uvažovať o tom, že keď budeme, musíme chrániť ľudský život tým, že zabezpečíme e, prístup k život zachraňujúcim liekom a zabraňme ničeniu ľudských buniek len pre výskumné účely. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pani Bečera Bastečera. Ďakujem pekne. Vypočula som si vyhlásenie komisárky o prístupu k liekom, ktoré zachraňujú život. Dovolte, aby som využila tento priestor na to, že by som chcela poukázať prvej, v prvom rade na našu prácu a to je slúžiť všeobecným záujmom. A v prípade nejakej epidémie, ktorá by mohla ohroziť verejné zdravie, um, by mohlo prispieť tých 130 miliónov pacientov, ktoré majú z toho hepatitídu e, po svete a 100 tisíc v Európe, to už to nestačí. E, milióny pacientov umierajú e, každý rok a je tu liek, ale tento liek stojí asi 50 tisíc eur na každého pacienta a preto vlastne všetko je podrobené kritériám trhu a peňazí a preto budeme musieť hľadať nejaké dôvody a zdôvodňovať tieto veci nejakými inými nepravdivými dôvodmi. Ja si myslím, že my máme na to nástroje. Členské štáty by mohli, by mohli uplatňovať článok 31 Svetovej obchodnej organizácie a mohli by umožniť udelovanie osobitných špeciálnych licencií a takisto umožniť aj predaj generík E, toto je osobitne dôležité v prípade precedensu pre rokovania s Indiou a pri, pri, v prípade lieku pre boj s rakovinou. Takisto je možné použiť aj určité e, spoločné verejné nákupy. Napríklad Egypt predáva tento liek za cenu, ktorá je stokrát nižšia než tá naša cena. Mohla by sa teda komisia e, zaviazať aj tento parlament, že sa bude snažiť hľadať nájsť nejaký spoločný postoj, ktorý naozaj bude vychádzať zo spoločného záujmu, pretože inak nesmeníme tento model určovania príliš vysokých cien za liečivá. Predseda, ďakujem pekne. Pani kolegyni, teraz nasleduje pán kolega Hrysov Gonos. E, problém s vysokými cenami liečiv, ktoré vytlačili predovšetkým farmaceutické firmy, tak aby mohli mať väčšie zisky je to všetko na náklady občanov, ale táto cena nie je jediným e, no, prekážkou k prístupe k e, život zachraňujúcim liekom. V Európskej únii sú vlády nielen indiferentné voči takýmto vysokým cenám, ale naopak ešte prijímajú takú politiku, ktorá vlastne škrtá výdavky na zdravotnú starostlivosť a to zahrňa aj lieky. A horšiu situáciu zažívajú tie krajiny, ktoré spadajú pod e, memorandum a to znamená, že pacienti nie sú schopní zaplatiť e, svoj podiel e, za lieky a zvyšuje sa mortalita. 117 tisíc umrtí v roku 2012 v dôsledku tejto strašnej politiky, ktorú implementuje Trojka. Rečník e, bol prerušený. Teraz pani kolegyňa Rivasi. Alors, on est quand même dans une situation, j'ai écouté vos propositions, mais je les trouve. Parce que Myslím si, že je to trošku slabé, pretože máme 15 členských krajín, e, ktoré oslovili komisiu e, vo veci tohto lieku proti hepatitide C a je to 50 tisíc a 60 tisíc eur na pacienta na 12 týždňov, čiže je to obrovské a týka sa to 8 miliónov e, ľudí v Európe. Zároveň, ak by sa to týkalo len týchto Eh, eh, farmaceutických firiem, ktoré vyrábajú eh, túto, tento liek. Je veľa členských krajín, ktoré musia šetriť, čiže sú to náklady a výnosy keďže rozpočet na sociálne zabezpečenie to neumožňuje, tak sa musí tými liekmi šetriť. Takže prečo sme sa dostali až sem? Niektorí to povedali pred chvíľou, je to problém monopolu a problém patentu. Ak tento patent e, by bol na 20 rokov a členské krajiny e, veľmi často sa zahrávajú s týmito monopolmi. Keby tu bola povinná licencia, tak je poveda- musíme povedať členským krajinám, aby využívali tieto licencie, pretože to umožňuje otvoriť trhy a laboratória môžu vyrábať lieky, ktoré sú oveľa lacnejšie. A potom tu máme problém výskumu. Pozrite sa na ebolu krízu, ktorá sa momentálne zhoršuje v západnej Afrike. Je to od 76. Eh, kedy poznáme tento vírus ebola ale laboratória nechcú vyrábať eh, očkovacie látky, eh, pretože je tu politika trhov. A je potrebné, aby keď sa vynakladajú verejné prostriedky, Európska komisia vynaklada prostriedky, tak musíme tu mať podmienenosť, aby nedošlo k monopolom a k patentom. A to umožní, aby ceny liekov išli dolu a prístup k liekom a k inováciám bude lepší, pretože tu nám chýbajú práve inovácie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Kolegyňa Rivazi na minútu, kolegyňa, kolega Damboran. Vítam túto diskusiu, pretože ja som zubár a som si vedomý tej drámy, ktorá sa spojená s hepatitidou C a tiež toho, že musíme zabezpečiť ochranu pacientov. Tí musia byť dôležitejšie ako ochrana trhu sú tam ministri zdravotníctva, ktorí sú odpovední za tieto veci. Ak je to ale DG Industry, ktoré je kompetentné pre tento sektor, tak ako budeme na to reagovať? Nie je to teda orgán verejného zdravia. Ako je možné, že v tomto parlamente, kde je katolická väčšina, veľmi často hovoríme o dôležitosti ochrany ľudského života, ako je možné, že sa nesnažíme o znižovanie nákladov na kľúčové lieky. E, Mimovládna organizácia nedávno o tom napísala, e, že hlavným cieľom by bolo, malo by byť ochrana života. Ďakujem. Na minútu a pol pani Kali. Ja chápem, že pokiaľ ide o cenu, tak musíme sa pokúsiť o to, aby šla dole, musíme nájsť e, riešenie, musíme nájsť odpovede. Tam, kde sú ľudské práva spojené s právami duševného vlastníctva. Prečo uh, sa neprešetruje, aký je skutočný náklad na e, výskum v nadrodných spoločnostiach a taktiež aj tvorba zisku, pretože musíme zabezpečiť aj to, aby sa e, veci vyriešili v oblasti patentov. Tie sú nemené už 20 rokov a členské krajiny v EÚ by mohli prijať kroky v tejto oblasti aby sme nemali takéto smiešné ceny za lieky, mali by sme využívať generika v prípadoch

Kolegyňa Harkin, ďakujem pekne, pán predseda. V kontexte týchto liečiv, ktoré na záchranu života, sú tu viaceré problémy, ktoré súvisia s dodávateľským reťazcom, s otázkou ceny a podobne. By som sa chcela sústrediť práve na tú poslednú otázku. Tento problém je osobitne dôležitý práve v tých krajinách, ktoré sú predmetom verejných e, škrtov či šetrení v rozpočtoch. A to sa práve že týka väčšinou práve s výdavkou na zdravotnú starostlivosť a týchto liekov. A počuli sme, že obmedzenia prístupu k liekom práve sa dotýkajú tej najzraniteľnejšej časti spoločnosti, tých, ktorí vlastne závisia od verejných prostriedkov. V mojej krajine Írsku sa výklad dávky na zdravotné náklady e, znižili o 17 a v v 2000 2013 sa znižili o 5%. To je už jedna petina celého rozpočtu na zdravotnú starostlivosť, čo má obrovský dopad na eh, zdravotnú starostlivosť eh, a na prístup k liekom. E, sú tu viaceré organizácie, ako napríklad Európska organizácia spotrebiteľov alebo lekárov, ktorí požiadali komisára, aby preskúmali túto otázku, aj aby komisár pre vnútorný trh, ktorého mandátu, pod ktorého mandát spada teda konkurencie schopnosť európskeho priemyslu a tieto by mali predovšetkým podporovať alebo pracovať na zdraví človeka, zdraví zdravý pacientov. Ďakujem pekne. Teraz pán kolega Matias na jednu minútu. Ďakujem. Farmaceutické firmy žiadajú 30, 40, 50 za liečbu, trojmesačnú liečbu pacienta s hepatitidou C. To je škandalozne. E, e, e, keď si predstavím, čo by to znamenalo pre bežného občana Portugalska, tak viem, že by si to nemohli dovoliť. My, my vieme, že úsporné opatrenia jednoducho pochovávajú všetko dobré, čo sme mali v našich systémoch zdravotného, zdravotnej starostlivosti. Vieme, že pri týchto liekoch vlastne je to celé o ziskovej marže a daňoví poplatníci by nemali znášať bremeno e, ziskových maržín aj na úrovni 90 Viem, že, nemôže, že komisia nevie nič urobiť s cenami, ale máte dosah na patenty. Jednoducho v tej patentovej politike vládnu určité monopoly. Ďakujem. A teraz má slovo pani Alken. Ďakujem za slovo. Táto diskusia poukazuje na nevyhnutnosť konať v tejto veci jednoducho je ten e, farmaceutický priemysel je nenasytný. 50 výdavkov e, v oblasti vývoja a výskumu pochádzajú alebo sú kryté z verejných prostriedkov. A e, mali by sme urobiť niečo s tým, aby farmaceutické firmy konali inak. Jednoducho Treba sa zamyslieť nad tým, ako je to celé štrukturované. Je nevyhnutné reagovať. Musíme eh, prejaviť politickú vôľu. Ako povedal grécky známy ekonom, my sme eh, vlastne riziko eh, rozdelili medzi ľudí, ale sprivatizovali sme si zisky. Tie sme nerozdelili medzi ľudí. Teraz jedna minúta, pán Gramatikakis. Ďakujem pekne Počas ostatných rokov sme zaznamenali veľký nedostatok liekov v Grécku a to je exkluzívna zmes, e, ak ešte berieme v úvahu ekonomickú krízu. E, toto aj vyplynulo z časti z veľmi prísnej, e, z prísnych pravidiel, pre ktoré bol postavený grécky štát. Musíme si uvedomiť, že niektoré farmaceutické firmy pozastavili výrobu niektorých liekov alebo obmedzili, e, obmedzili objemy týchto liekov dodávané na určité trhy alebo si e, vyberajú trhy, kde to môžu ponúkať za vyššie ceny. E, v prípade takého malého štátu, ako je Grécko, nedokážeme sa nedokážeme zvládnuť tú situáciu, v ktorej sme, e, situácia nedostatku liekov. Mali by sme presadzovať taký e, e, ramec v EÚ, aby jednoducho boli dostupné lieky aj v tých krajinách, ktoré sa zmietajú v hospodárskej kríze. Ďakujem. Teraz má slovo pani Valina. Jedna minúta. Ďakujem. V Európskej únii a v USA sú nevyhnutné dôslednejšie kontroly liekov. 130 miliónov ľudí e, e, má e, hepatitidu C ale, a, a existujú účinné lieky, ktoré, ktoré vyriešie, ktoré dokážu vyliečiť 70 ľudí, ale samozrejme v mnohých prípadoch sú nepríjemné vedľajšie účinky e, aj so všetkým zvážením vedľajších účinkov e, liečba stojí a padá na neprimerane vysokej cene e, tejto liečby a jednoducho štátne zdravotné systémy nedokážu utiahnuť takéto ceny. My žiadame zníženie ceny liekov, aby sme mohli liečiť ľudí. Nemôžeme jednoducho sa dívať na to, ako ľudia zomierajú s tým vedomím, že existuje liečba. Ďakujem. To bola pani Balina. A teraz jedna minúta. Pani Kabason Rui. Ďakujem. Európska eh, agentúra pre eh, lieky a liečiva pred eh, mesiacom schválila liek, ktorý dokáže účinne liečiť hepatitidu C. mali, mali by sa zaoberať aj vlastne prejavmi zneužívania zneužívania tohto lieku. Je všetkým známe, že v Indii je firma, alebo dokonca viacero firm, ktoré by boli schopné vyrábať tieto lieky e, vo forme generík za oveľa výhodnejšie ceny. Potrebujeme opatrenia, ktoré dokážu e, ochrániť Ehm, hospodárnosť našich systémov a zabezpečiť to, aby, sa, aby boli efektívne. Jednoducho treba zlepšiť tú situáciu dostupnosti k liekom. Ehm, európsky vnútorný trh má kompetencie na to, aby sa venoval problematike duševného vlastníctva aj v oblasti výskumu. Ďakujem. Ďakujem. Ehm, pani Kabeson Rui. A teraz otváram spontánnu rozprávu. Máme tu len jedného rečníka, pán kolega Ferriro. Ďakujem pekne, pán predseda. Komisia dnes prišla, aby urobila prehlásenie, pokiaľ ide o prístup k život zachraňujúcim liekom k Európe. Ale v podstate toto zbožné želanie, čo sme počuli, komisia hovorila o svojich obavách, hľadom prístupu k niektorým liečivám. Obávajú sa e, prípadom nerovností v členských krajinách, ale ako im pomôžu? Táto istá Európska komisia je súčasťou trojky, ktorá napríklad e, nelegálne nastoluje nárast cien liekov v Portugalsku a znižovanie nákladov e, v krajinách, kde je prístup znížený mnohí ľudia, hlavne tí, ktorí majú nízke, nízke príjmy a ktorí sú vo vysokom veku, e, sú odkazané tieto lieky. Niektoré nemocnice prestali e, podávať e, lieky v, aj v niektorých lekárniach. Táto ponuka chýba. Členské krajiny sú zodpovedné za zdravotnú starostlivosť a za, za droje. Musíme urobiť niečo ohľadom nadnárodných farmaceutických spoločností. Ďakujem, pán Ferrera. Tým pádom sme skončili spontánnu rozpravu. A na záver má slovo ešte raz komisia. Pani komisárka, nech sa páči. Ďakujem pekne. Chápete, prečo v takejto neskorej hodine nebudem hovoriť podrobne o tom, čo sa povedalo a zmysel toho, čo ste navrhli a čo sa tu dnes odrkadlilo, sa vyjadrí e, e, aj príslušnému komisárovi, ktorý má toto portfólio, ktorý má príslušnú zodpovednosť a e, budeme tu mať aj kolegov, ktorí počúvali túto diskusiu, ktorí si všetko poznamenali a už zajtra experti v pracovných skupinách za členské krajiny sa stretnú a prediskutujú to, takže to bude príležitosť pre členské krajiny, aby sa pokúsili o pokračovanie v tejto diskusie. Ale musím povedať, pán Ferrera, ktorý na záver hovoril o tom, že cena liekov je príliš vysoká, ale znovu musím povedať, že oceňovanie liekov nie je v kompetencii EÚ. To neznamená, že nič nemôžeme urobiť na úrovni EÚ. Sú tu iné veci, napríklad výmena informácií, iné veci, a teda pokiaľ to ja chápem, Eh, eh, neformálny summit o zdravotnej spravodlivosti bude riešiť aj túto tému na budúcom stretnutí. Takže ďakujem za vaše eh, vstupy. Ako som povedala, bude to riešiť zodpovedný komisár za túto oblasť. Ďakujem pekne, pani komisárka Hidegár. Tým pádom sa rozpráva skončila. Sme na konci dnešnej schôdze. Zajtra sa uskutoční stretnutie od 9. do 14. od 15. do 21. Tým e, program je zverejný, je na webovej stránke Európskeho parlamentu k dispozícii. Tým pádom skončím, končím schôdzu. Želám vám šťastnú cestu domov.